A slovo má pán kolega Šliter. Ďakujem pekne. Nestáva sa často, že sa tu môžeme postaviť a mať radosť z toho, že sa ukončila vojna. V roku 2009 sa však naozaj skončila vojna, v roku 2010 došlo k ďalšiemu vývoju vznikla komisia pre zmierenie na Sri Lanke a taktiež došlo k ďalším krokom medzi tým. V auguste bola vytvorená komisia pre vyšetrovanie eh, v súvislosti s mysnutím ľudí a taktiež došlo k voľbám v provinciách. To sú všetko pozitívne správy, ale žiaľ sú tu aj tienisté stránky, pretože vidíme zároveň opäť, že dochádza ku konfliktom, dochádza k sexuálnemu násiliu, dochádza k hrozbám zo strany súdnictva. A taktiež sú tu ľudia bez ochrany, sú tu vojnové vdovy, ktoré čelia mimoriadným hrozbám. Preto Sri Lanka sa musí okamžite venovať týmto problémom musíme vytvoriť takú komisiu, ktorá zabezpečí, aby tí, ktorí sa dopustili vojnových zločinov na oboch stranách konfliktu, budú postavení pred súd a, a aby čelili spravodlivosti. OSN chystá vypracovanie správy a to je aj nevyhnuté, pretože inak OSN bude musieť vytvoriť svoj vlastný vyšetrovací výbor. Musíme postaviť pre spravodlivosť zodpovedných za tieto zločiny, keď sa niekto stal obeťou násilia. Ľahšie sa zabúda a odpúšťa a posúva sa ďalej v živote. Keď došlo naozaj k naplneniu spravodlivosti, musíme taktiež volať potom, aby Sri Lanka e, teraz urobila takéto kroky, pretože je to uľahčí ďalšie smerovanie do budúcna. Ďakujeme pekne, pán kolega.